zodpovedné maďarské orgány e, postúpili návrh na zbavenie imunity poslanca Čaba Molnára a patrične v zmysle rokovacieho poriadku bude táto vec postúpená právnemu výboru. Výbor za právne otázky